Roky komisie na vykonanie rozsudku vo veci T521 lomeno 14 Švedko, Švedsko e, proti komisii povinnosť stanoviť kritéria pre endokrínne disruptory. Otázka na ústne zodpovedanie. Čiže toto je téma rozpravy a ako prvý dostanú slovo autory. Pani e, Jutalant, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca e, takéto uh, látky, ktoré, um, uh, sú hormonálne, ktoré hormonálne ovplyvňujú ľudí, sa nachádzajú naozaj všade, v hračkách, v potravinách, v pitnej vode, uh, v potravi, uh, v jedle a tak ďalej. Vyvolávajú mnohé choroby a môže to byť diabetes, rakovina, je tam riziko problémov s plotnosťou a je mimoriadne znepokojivé, že práve e, e, kojenci, malé deti sú mimoriadne vystavené práve e, takýmto látkam a má to vplyv na to, čo sa udeje neskôr v ich živote. Čiže musíme sa pozrieť na to a musí nás znepokojovať, ako to vyzerá v našom prostredí a preto treba byť veľmi aktívni v tejto legislatívy. Aj skupina SAD bola silnou dynamickou silou. Som hrdá, že vo Švedsku sme Ehm, naozaj primeli komisiu k tomu, aby ehm, dodržiavala svoje povinnosti, aby vykonala túto e, svoju prácu, aby sa vypracovali ehm, technické kritéria týkajúce sa týchto endokrinných e, disruptorov. E, ale mm, nie pred nami ešte dlhá cesta. rozhodnutie, rozsudok súdneho dvora je jasný. Eh, ak sa neuplatnia niektoré opatrenia týkajúce sa tých endokrinných disruptorov, tak eh, komisia poruší legislatívu EÚ a je absolútne neakceptovateľné takéto niečo. A preto chcem dnes počuť od komisie, že eh, príjme opatrenia a že zlepší uplatňovanie legislatívy a chcem tiež počuť, že sa Eh, prestane, eh, eh, prestanú ignorovať tieto vedecké kritéria týkajúce sa endokrinných disruptorov a naozaj chcem, aby sa pracovalo na ochrane zdravia obyvateľov Európy, čo je povinnosť vyplývajúca zo základného práva únie. Teda chcem, aby táto rozpráva bola pre komisiu veľmi jasná. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďalší má slovo Pán Gerbrandy, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak by ste sa opýtali niekoho, aby um, urobil um, zoznam uh, najvyšších priorít, uh, ktoré sú dôležité v jeho živote, tak je uh, veľká pravdepodobnosť, že jeho zdravie bude na um, vrchole zoznamu. A o tom je táto rozpráva, to je o zdraví a preto je taká dôležitá. Otázka, ktorú tu dnes diskutujeme, je veľmi jasná <clears throat> a priamo máme tu um, zákonný text, ktorý sa volá e, naredenie a v tomto je právne záväzný mandát, aby komisia prijala vedecké kritéria pre endokrinné disruptory do roku 2013, do decembra 2013. Nie je to napísané po čínsky, máme e, mnoho úradných jazykov EU a čínština nie je žiadnym z ním z nich, takže je to veľmi jasné a priame, že do decembra 2013 Európska komisia musí prijať vedecké kritériá pre endokrien disruptory. Musím povedať, že mohol by som byť veľmi pružný, ak sú technické dôvody, prečo to neplnia na čas. Ale som veľmi nepružný, keď sú to politické dôvody e, za tým, že e, neplnia tú lehotu. A tak je tomu v tomto prípade. A rozhodnutie súdu je extrémne jasné. Komisia mala prijať tie vedecké kritéria v decembri 2013. A keď mám citovať z rozhodnutia súdu, e, nie, žiadne ustanovenie naredenia, ktoré vyžaduje hodnotenie dopadov. Takže, nie som proti hodnoteniu dopadov, myslím si, že je to veľmi e, hodnotný nástroj v tomto prípade. No, než začneme hodnotenie dopadov, komisia mala prijať vedecké kritéria ja som to chápal tak, že už v júli 2013 e, tieto boli pripravené a e, boli niekde v e, veľkej kope zapadnej prachom v budove Verlemon a ja hovorím, opračte to a vybavte to čo najskôr, teda za pár týždňov. Ďalší rečník je pani Rivasi. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. od vášho od vašej investitúry ako komisára pre zdravie. Skupina zelených vás informovala, že jednou z prioritných tém budú práve tie endokrinné disruptory v roku 2014. To bolo, teraz máme rok 2016 a neurobili ste nič. Musel zasiahnuť švedský minister zdravotníctva a niektoré uh, E, členské štáty, aby sa to dostalo na Európsky súdny dvor, ktorý vás e, vlastne e, zaviazal, respektíve odsudil za nekonanie. A je to zo 16. septembra rozsudok, ktorý hovorí explicitne, že komisia nerešpektuje legislatívu a porušila právo Európskej únie. Okrem toho, Eh, ste boli interpelovaní a povedali ste, že je tam nejaká dopadová štúdia ekonomická, ale eh, rozsudok súdneho dvora je jasný, eh, takáto dopadová štúdia nie je nevyhnutná. No a napriek tomuto rozsudku naďalej pokračujete v tejto štúdii. Takže, pán komisár, ako môžeme takto spolu fungovať? Ak komisia nerešpektuje právo, tak právo a európske zmluvy, akú môžeme mať potom ňu dôveru? A žiadame vás, aby ste konali v nadchádzajúcich mesiacoch urýchlene aby sa tie e, vedecké kritériá prijali pre endokrinné disruptory. Ako povedal kolega Gerbrandy, e, máte to v šufliku, pretože máme to tu. Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie už konalo v tejto veci, takže zajtra by ste mohli tie vedecké kritériá vlastne vydať. Takže konajte, pán komisár, konajte rýchlo. A szerzők között utolsó a sorban. A posledný bude pani Máte dve Ďakujem, pán predseda. K nariadeniu um, biocídov, ktorá mala komisia prijať e, do, roku, do decembra 2013, prijať delegované akty o vedeckých kritériách e, pre určenie vlastností endokrinných disruptorov a to sa nestalo a tým, že komisia neprijala doverované akty, tak e, zanedbala svoju povinnosť e, prijať opatrenia, za ktoré je právne zodpovedná. Švédsko zažalo komisiu na súde e, v júli 2014, čo bolo podporené viacerými štátmi, vrátane môjho štátu Finska za to, že komisia zanedbala svoju činnosť a v decembri 2015 eh, tejto stiažnosti bolo vyhovené, ale napriek eh, tomu komisia stále sa zdráha prijať eh, delegované akty, aby určila tieto kritéria. Prečo je to tak? Prečo konáte tak pomaly? Pretože hm, je veľa ďalších príkladov, kedy komisia je chantivá po moci a je ochotná hm, príjmať a udeľovať e, delegované akty aj tam, kde to nepotrebuje. A teraz, keď e, ju vyzývame, aby prijala delegované akty, tak stále na ne čakáme. Endokrinné disruptory sú vážna vec. Sú e, najvážnejší, e, najvážnejšia hrozba zárodkom, e, ktoré e, môžu byť týmto narušené a môže sa zmeniť ich metabolizmus. Preto potrebujeme tieto delegované akty okamžite aby sme mohli mať e, vedecké kritéria na to, aby sme určili e, vlastnosti, e, ktoré narušujú činnosť endokrinných zlias. Ďakujem. Teraz pán komisár, autori položili mnoho otázok a máte možnosť na ne odpovedať. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, ctení poslanci. Som veľmi potešený, že máme túto možnosť vyjasniť e, stanovisko komisie po rozsudku súdu v prípade Švedsko proti komisia o kritériách e, identifikovať endokrinné disruptory. Dnes chcem potrieť všetky pochybnosti, čo sa týka zámerov komisie Zdá sa, že tu je isté nedorozumenie. Tak dovolte mi vyjadriť sa veľmi jasne. Komisia má pevný zámer naplniť rozhodnutie súdu. A urobíme to. V toto rozhodnutí zo 16. decembra 2015 súd e, rozhodol, že Európska komisia porušila európske právo tým, že e, nestanovila konštantné kritéria na identifikáciu jednokrinných disruptorov. A to je pravda. A súd uvádza, že um, podľa uh, e, naredenia BioSit uh, e, komisia mala aj jasne presné a bezpodmienečnú povinnosť prijať delegované akty, aby určila kritéria do decembra 2013. To bolo pred troma rokmi. Okrem toho súd e, rozhodol, že nie je ustanovenie v tomto naredení, ktoré by vyžadovalo vykonanie hodnotenia dopadov. To je tiež e, jasné stanovisko zo súdu. Ale dovolte mi pokračovať. Viem, že reakcia komisie na e, tento rozsudok bola predmetom istej kritiky a to je normálne. A, a rozhodnutie vykonať e, hodnotenie dopadu e, bolo spochybnené e, viacerými poslancami a ja som čítal k tomuto zámeru mnoho listov, ktoré boli adresované mne alebo predsedovi Junkerovi. Tieto som veľmi pozorne čítal, mám všetky tie papiere na stole. No komisia chce objasniť, že hodnotenie dopadu je užitočné a dokonca podstatný nástroj, aby e, usmernil e, jej rozhodovanie v budúcnosti o týchto kritériách. A chcem povedať áno, hodnotenie dopadu je naozaj zaujímavý nástroj, hlavne keď e, debatujeme o kritériách, pretože potrebujeme tie kritéria. Definície Svetovej zdravotníckej organizácie o jednokrných disruptoroch nedostatočné. A vy, pani, keď debatujete o rôznych stanoviskách o tom, ako je neľahké určiť, e, popísať rôzne kritéria a práve toto je o tých kritériách. Komisár rozhodla v roku 2013, že uh, bude vykonávať hodnotia dopadu a uh, nielen vedeckej uh, komplexnosti tej témy, ale aj uh, Ide o to, že to bude priekopnická práca, pretože nie je žiadna predchádzajúca legislatíva v tejto oblasti. Všetci o tom dobre vieme. Veda e, nie e, má jednoznačný názor o tom, ako sa majú vedecké kritéria definovať a my e, tieto rozpravy počúvame spolu. Rozchádzajúce sa názory stále existujú a vedecká obec má problém s na kritických e, témach, ako napríklad ako sa má definovať a identifikovať endokrinný e, disruptor, pretože hovoríme o regulačných otázkach. Po druhé, my e, tieto endokrinné disruptory definujeme v regulačnom kontexte a to bude platiť pre regulátorov na celom svete. Ehm, po druhé, keď ehm, nie sú právne záväzné kritéria v tretich štátoch pre identifikáciu chemikálií, ktoré sú endokrinnými disruptormi EÚ, je prekopníkom v tejto veci. Navyše, v EÚ samotné niektoré členské štáty podporujú prístup založený na, ehm, na nebezpečenstve a iné založenom na riziku. A sú to tieto dva rozdiele, rozdiely, ktorý musíme všetci čeliť. A Dôkazy, ktoré získame počas nuteného dopadu, e, nám domozňa, ako aj vám, členom e, parlamentu, ktorí sa k tomu musia vyjadriť, aby sme prijali informované rozhodnutie. To tým ešte raz jasne povedať, že komisia si je vedomá, že lehota vypršala a um, má zámer naplniť rozhodnutie súdu. Príprava rozhodnutia súdu e, e, jeho naplnenia e, už je dosť pokročila a komisia v tomto roku 2016 e, pripraví nové vedecké kritéria pre endokrinné disruptory. Ako viete, musia byť predlžené dve samostatné osy jedna e, alebo e, dve samostatné akty. Jedno je vykonávacie naredenie, ktoré sa e, týka látok, ktoré sú predmetom naredenia o ochrane rastlín a tzv. postupu PRAK. A druhé, druhý bude delegovaný akt, ktorý obsahuje kritéria, ktorý platí na základe naredení o biocidných produktoch. Opäť môžem ubezpečiť parlament, že e, komisia je odhodlaná naplniť to rozhodnutie a preto do tohto leta predložíme kritériá, ktoré e, budú špecifikované objektívnym spôsobom na základe vedeckých e, dôkazov. A je v poriadku, keď veda má iný názor alebo majú rozdielne názory. No, musíme ešte vidieť ich väčšiu e, zhodu, e, zhodu názorov rôznych škôl alebo rôznych diskutérov. A e, naše kritérie ochrany sú najprísnejšie na celom svete a môžeme zabezpečiť, že vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia aj pred endokrinnými destruktormi bude zachovaná. Kritérium ochrany, ktorý je upravené v nariadení o biocidoch a ochrane rastlín, sú záväzné, ale samozrejme je to nedostatočné a musíme okamžite posudzovať o možnostiach, e, aby sme do tohto leta mali stále kritéria o endokrinných súptoroch. Dúfam, že sa vám zdajú užitočná, pozitívna tá transparentnosť, e, ktorú sme zabezpečili počas celej prípravnej práce minulý rok. Ja osobne som um, veľmi e, otvorene s vami pravidelne komunikovalo tieto zložité veci a naďalej som pripravený tak konať. Mali by sme prijať čo najlepšie rozhodnutie o tejto veľmi dôležitej veci a ja sa spolieham na vašu konstruktívnu podporu v ďalších krokoch, ktoré prídu v blízkej budúcnosti. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, Takže teraz dávam slovo zástupcom, eh, ktorí vystúpia v mene politických skupín. Najprv pani Giske v mene EPP, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár kolegyne kolegyňa, kolegovia. Otázka definície pre kritéria hormonálne aktívnych látok, eh, teda tzv. endokrinných disruptorov, je veľmi dôležitá z pohľadu ochrany zdravia pre európskych občanov a občianky. Avšak otázka je veľmi komplikovaná, veľmi technická a, v tom dôs- a preto seriózne sa ňou môžu zaberať iba veci a experti. Táto otázka sa nehodí na politické hry alebo ideologické debaty. Od 16.12.2015 máme e, rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý dokazuje, že komisia premeškala lehotu. Na to sme nepotrebovali súdny e, proces. E, platí to, čo my ako EPP sme povedali veľmi jasne už pred mnohými mesiacmi. Komisia musí veľmi rýchlo ukončiť dopadovú štúdiu a rýchlo stanoviť kritéria. A pán komisár, berím vás za slovo. Ak to zvládnete do leta 2016, tak to je dobrý krok správnym smerom. Nesprávne by bolo teraz vychádzať z toho, že rozsudok Európskeho súdneho dvora e, spôsobí to, že komisia e, by mala prerušiť dopadovú štúdiu a mala by sa zdať tých kritérií. Je dôležité to, čo povedal komisár, e, že tá otázka je naozaj sporná, pokiaľ ide o definíciu endokrinných disruptorov. A rozpráva veľmi emocionálna za posledné mesiace ukázala, že pri konzultácii sme mali 27 tisíc príspevkov občanov a občaniek, ale viac ako 25 tisíc 000 Eh, bolo len z niekoľkých eh, málo mimovládnych organizácií. Musíme teda zozbierať všetky fakty a vedecky to zostaviť. Ja som komisára pochopil tak, že komisia je na správnej ceste a teda za skupinu EPP môžem povedať, že podporujeme tento smer. Ďakujem. Eh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, teraz pán Poc, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Koľko rokov sa tomu už venujeme? 5 alebo viac. A celý čas sú Európania vystavení vplyvom chemikálií, ktoré spôsobujú rakovinu, ovplyvňujú psychiku, vedú k potratom, teratogenezii, neplodnosti, cukrovke. A to nie je všetko, vy to, pán komisár, veľmi dobre viete, lebo ste lekár. Čo si pamätám, tak sme o tomto hovorili s írským predsedníctvom, e, litovským, lotyšským, luxemburským, talianským. Dnes Holandsko tvrdí, že je to priorita predsedníctva a dokonca tu ani nesedia. Takže to je naozaj tragédia. Pán komisár, to nie je tak dlho, čo sme tu, v tomto hemicykli, spolu o tejto téme diskutovali. A vtedy som povedal, že za tú situáciu nemôžete, ale dnes to je pravda. Slúbili ste, že to vyriešite a nedodržali ste to. Slúbujete rýchle riešenie, dá sa tomu veriť Ehm, keď vy tvrdíte, že veda v tejto téme nie je jednotná, tak to je snáď absolútny nezmysel. Medzičasom eh, komisia nerešpektovala rozhodnutie súdneho dvora, nepredložila okamžité kritéria, ktoré už má dávno hotové a to je tiež vaša zodpovednosť. Takže zostáva pár otázok. Čo je ten pravý dôvod, prečo komisia celé roky nerešpektuje parlament, nerešpektuje európskych občanov, vedeckú verecnosť a teraz dokonca nerešpektuje ani Európsky súd? Je to vyjednávanie o TTIP, podľa toho listu, ktorý poslala americká strana, by táto legislatíva narušila tieto vyjednávania. My sme videli ten list samozrejme, alebo je to priemyselná lobby, ktorá si vynútila túto hanebnú, zbytočnú dopadovú štúdiu, ktorá má mentorovať vedecké poznámky. Ak je to ako chce, zlyhala komisia a zlyhali ste aj vy osobne, lebo ja som vám veril. Teraz namiesto kritérií dostaneme autorizáciu glyfosátov na ďalších 15 rokov. Ďakujem pekne. Ak sa pýtate vy alebo ostatní, čo ničí dôveru dôveru európskych občanov v Európsku úniu, tak sú to práve takéto prípady ako tento. Napravte to, napravte to hneď. Ďakujem pekne. Táto téma naozaj je veľmi dôležitá, ale poprosím vás, aby ste sa držali vášho rešinského vymedzeného času. Ďalej pán Ek, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca pán komisár Andriu Kajtis. Už dlhé roky VHO vyzýva, že v pesticídoch, v plastoch a mnohých ďalších produktoch sú obsiahnuté chemické látky, ktoré už v najmenších dávkach sú škodlivé pre ľudské zdravie sú škodlivé pre človeka aj pre zvieratá. Rastúci počet rakovinových okorení a ďalších okorení jednoznačne je v súvislosti s používaním týchto chemických látok. Rizika endokrinných eh, škodlivých látok predsa nie sú nové. A čo robí komisia? Komisia iniciuje iba dopadovú štúdiu, nechá uplynúť lehotu a zdá sa, že úplne zabudla, že každým dňom mm, dochádzame do styku s látkami, ktoré majú negatívny dopad na náš hormonálny systém. Prečo komisia nechala uplynúť túto lehotu? A prečo berie na seba toto riziko? Je predsa najvyšší čas, aby občanky a občania Európy boli chránení pred týmito látkami. Pretože presne to od nás očakávajú. Na to sme boli zvolení do tohto parlamentu a nie na to, aby sme zastupovali záujmy chemického a farmaceutického priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Teraz pán Eichhout, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem veľmi pekne aj vám, pán komisár, za vašu odpoveď. Začali ste dobre. Začali ste tým, že ste hovorili, že e, naozaj chcete e, zosúľadiť legislatívu s rozhodnutím súdu a že sa budete držať judikatúry. Ale potom sa to celé vystúpenie stalo veľmi vágným a žiadne konkrétne veci nepadli. Takže budem veľmi jasný. Európsky súdny dvor povedal, že vedecké kritéria sú to jediné, čo dokážeme aplikovať v tomto prípade. To bolo veľmi jednoznačne povedané už v roku 2013. Oni už tedy boli pripravené. Môžu byť už dávno publikované od toho roku do dnešného dňa. Takže prečo musíme čakať až do leta 2016? Je to kvôli tomu, že ešte stále chcete čakať na ďalšiu dopadovú analýzu? Ak je tomu tak, tak v takom prípade e, konáte v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, pretože oni povedali, že dopadová štúdia nemôže byť súčasťou vytičovania vedeckých kritérií. Ak naďalej využívate tento argument, tak konáte v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu. A je to hamba. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom bude pani Evi. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, pán komisár, rozhodnutie Európskeho súdu uznala alebo jednoznačne povedala, že komisia mešká pri definícii vedeckých kritérií pri e, pomenovaní týchto endokrinných disruptorov. E, zdá sa, že e, vy sa snažíte urobiť akúsi dopadovú analýzu, analýzu nákladov a strát a ignorujete vedecké hodnotenia. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme brať do úvahy obchodné a komerčné záujmy. Hovorím teraz o práci, ktorá bola publikovaná vo vedeckom časopise o metabolizme a endokrinných disruptoroch, kde tento, táto práca veľmi jednoznačne vedie vedecky hovorí o týchto témach. Hovoril tam, že tam bolo 365 miliónov eur vynaložených, 365 tisíc eur vynaložených na túto štúdiu. Je tam niekoľko stoviek známych látok, ktoré sú jednoznačne vymenované a vidíme, že sociálne dopady, ehm, ktoré spôsobuje, vlastne, ktoré spôsobuje komisia svojim nekonaním, ehm, sa týkajú stoviek tisícov novonarodených alebo nenarodených detí, ktoré vlastne sú vystavené týmto ehm, disruptorom v rámci svojho in utero vývoja. Takže to je naozaj veľmi nebezpečné jasné a treba to všetko zrátať v rámci vašej analýzy. Poprosím vás, aby sme e, dodržiavali rečnícky čas. Hovorí pani predsedajúca, týmto sme ukončili čas vystúpení v mene politických skupín. Teraz voľná diskusia. Pani Grosce, nech sa páči. Ďakujem, toto je naozaj vážna otázka a Európsky parlament už dlho bije na poplach. Dopadová štúdia, no samozrejme, sme za dopadové štúdie, ale táto už sa mala urobiť o mnoho skôr a e, už sme ju mali mať. My, čo teda žiadame, sú kritéria a definícia kritérií týchto endokrinných disruptorov na základe údajov z vedeckých štúdií. Musíme si položiť otázku v tejto veci, že odkedy je tu riziko pre ľudské zdravie, od akých hodnot potrebujeme zareagovať a odpovedať na všetky tieto otázky. Samozrejme, e, priemysel nájde alternatívne riešenia a vieme si predstaviť, že tá, to omeškanie, ku ktorému došlo, e, došlo k nemu na základe tlaku lobistov, lobistov čo je e, polutovania hodné. Teraz hovoríme o lepšej legislatíve a dnes naozaj je to téma, E, ktorá prinesie skutočnú prídatnú hodnotu pre verejné zdravie, teda navrhujeme európsku legislatívu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mali ste ešte ďalšie 30 sekúnd, ale hovorili ste veľmi e, stručne, teda e, nevyčerpali ste váš čas. Teraz pán Parňo, nech sa páči. Je to škandál. Politický škandál ktorým sme momentálne konfrontovaní. A naozaj rozsudok Európskeho súdneho dvora ukazuje, že treba veľmi rýchlo zareagovať. Nejde o technický problém, ide o problém v promade e, verejného zdravia a dnes e, Európania zomierajú e, na rakovinu v dôsledku napríklad pesticídov, ktoré sú uh, Mm, endokrinnými e, produktmi. Potom sú tu obaly, hračky pre deti, e, pokladničné bloky, ktoré obsahujú endokrinné disruptory. Takže ide o to, aby sme e, chránili zdravie Európanov, aby rakovina, deformácie, ale aj ďalšie následky súvisiace e, s týmito disruptormi, aby sa im predchádzalo. Je to aj obrovský finančný problém. Mm, zaznelo tu, že koľko to stojí, je to viac, teda je to takmer 1,3 nášho HDP európskeho, e, ktoré súvisí vlastne s týmito e, následkami endokrinných disruptorov. Takže, pán komisár, keďže tu e, boli tieto rozhodnutia, keďže je tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, tak už e, nie je teraz e, čas hovoriť o tom, že bude tu nejaké konanie a nejaký prieskum alebo dopadová štúdia. Nie, teraz stačí povedať, tak ako to tu spomenuli viacerí rečníci, že potrebujeme kritéria, ktoré umožnia nás naozaj chrániť. Ďakujem pekne, pani Auchen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A dovolte mi povedať eh, pánovi komisárovi, že toto je škandál. Eh, je to viacnásobný škandál, pretože to nie je pravda, že by tu boli nejaké nezhody o vedeckých dôkadoch. Len v Dánsku samotnom máme veľmi komplexné, rozsiahle štúdie, ktoré boli zverejnené všade v Európe, ktoré jednoznačne preukazujú, aký vplyv tieto látky majú na mozog nenarodeného dieťaťa. Je to naozaj zásadné prepojenie, ktoré tu je a e, má to aj dopad na plodnosť mužov. Takže to, čo jediné nie je úplne jasné, je do akej miere, miery to poškodí priemysel, ak sa konečne neschopia a nenájdu nejaké alternatívy a podstupne neodstavia tieto látky. Na to im, ale to nie je naša úloha im pomáhať. My máme len vytýčiť jednoznačné kritéria. Keď to spravíme, tak potom väčšina priemyslu bude schopná postupne odstaviť tieto látky a použiť alternatívy. A môžeme prijať aj isté výnimky ale je absolútne irrelevantné, aby sme tak veľa úsilia vynakladali na to, aby sme vychádzali v ústrety starobilému a staromodnému priemyslu, namiesto toho, aby sme brali do úvahy zdravie občanov. Teraz má slovo pán Belet, nech sa páči. Ďakujem vám pekne a príjemný večer vám všetkým. Nemyslím si, že musím zbytočne opakovať to, že endokrinné disruptory eh, vedia, vedú k obrovským znepokojeniam a obavám nielen v tejto sále, ale aj v mysliach eh, našich občanov, našich voličov, pretože tieto látky sa nachádzajú v balení, v oblečení a v mnohých ďalších eh, každodenných predmetoch potreby a všade sa s nimi musíme vysporiadať a musíme nájsť e, jednoznačné e, riešenia pre tento problém. A som naozaj veľmi rád, že som tu počul e, kolegyňu hovoriť, že máme jednoznačné vedecké dôkazy. A je dobré, aj pán komisár, že ste hovorili, že teda konečne bude dokončená dopadová štúdia a je pre nás naozaj veľmi užitočné, aby tu existovala takáto široká báza pre dohodu. Zdá sa, že všetko by bolo ako keby negatívne, ale a že nič nebolo spravené. Na druhej strane máme tu už veľmi presné pravidlá ohľadom využívania chemikálií v plastoch, v plastických produktoch a v, napríklad e, v hračkách. Máme tu pravidla REACH, ktoré jednoznačne hovoria aj o prípadoch, ktoré hrozujú zdravie. Dá sa to aplikovať aj na endokrinné disruptory. Teraz treba konečne konať a sudci, sudcovia Európskeho súdneho dvora v tomto boli úplne jednoznační. Potrebujeme maximálnu ochranu pre spotrebiteľa, preto konečne urobme krok vpred, tak aby spotrebitelia, ale aj výrobcovia veľmi presne vedeli, e, čo ich čaká v krátkodobom horizonte, aby sa dokázali pripraviť a hľadali alternatívy. Ďakujem pekne pani Sarbu, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Endokrinné disruptory sú nesmierne nebezpečné a nachádzajú sa všade. V hračkách, v obaloch, v hygienických produktoch a predstavujú obrovské riziko pre ľudské zdravie. Práve preto ich treba jednoznačne identifikovať, klasifikovať a regulovať. Kritéria pre ukončenie používania endokrinných látok musia byť postavené na vedeckých faktoroch a nie na nejakých ekonomických kalkuláciách a výpočtoch. A keď komisia mala vytýčiť jednoznačne tieto kritéria, tak brala do úvahy socioekonomické faktory a nie dopad na zdravie, ktorý to má, teda medicínske faktory. My nehovoríme o nejakom marginálnom probléme, ktorý by tu bol. Hovoríme o zásadnom probléme, ktorý má presah na verejné zdravie. A preto je nevyhnutné nájsť riešenie čo najskôr. Zdá sa mi, že komisia asi nechápe potrebu konať čo najrychlejšie koná presne naopak. Najprv tu došlo o odloženie o jeden rok. Potom boli vytýčené e, veľmi nesprávne priority, ktoré nejako nepomáhajú celej téme. Ďakujem pekne a teraz pani Stas na jednu minútu. Ďakujem. Pán komisár, dopadová štúdia a kritéria súvisí súvisí to všetko s lobbyingom eh, v chemického priemyslu. A kontroverzná eh, diskusia vychádza z toho, že eh, potenciál je jedným z kritérií a to je veľmi perazný spôsob povedať, že iba tie endokrinné disruptory, ktoré sú najvážnejšie, môžu byť zohľadňované. Tu je fľaša eh, napríklad Williamsovky, alebo eh, potom je tam eh, nejaké belgické pivo, teda mm, Williamsovka má 32% a ten Duvel, to pivo má podstatne menej alkoholu. Poviete mi teraz, že tento pivo nie je alkohol a presne toto robí priemysel s endokrinnými disruptormi Eh, pretože iba tie silné ako keby mali byť označené za endokrinné disruptory, tie ostatné nie, ale eh, eh, my naozaj očakávame vedecké kritéria, ktoré varovaním a určite budeme hovoriť aj o kritériu, kritériu sily. Ďakujem a následuje pán Busoj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár Andriukaitis, kolegyňa a kolegovia. Prítomnosť endokrinných disruptorov v životnom prostredí spôsobuje posledné roky obavy, e, pretože boli pozorované dôsledky na e, zdravie e, a ľudský život a životné prostredie. Endokrinné disruptory sú výzvou pretože ich účinok závisí od úrovne a načasovania expozície, čo je mimoriadne kritické, ak e, dochádza k expozícii počas e, vývoja. Niektorí moji kolegovia e, určite majú cieľ chrániť obyvateľov najlepším možným spôsobom proti endokrinným disruptorom. Kolegovia boli napriek tomu veľmi kritickí voči komisii, ale vzhľadom na to, že Európsky súdny dvor prijal svoj rozsudok, najlepší e, spôsob, ako sa dopracovať ku kritériám vedeckým a proporcionálnym, je práve dopodáva štúdia. Ten proces prebieha a vítam odhodlanie komisára Andriu Kajtisa, ktorý e, tu ho vyjadril, a, že chce proces urýchliť. E, nie je tu právne vákum. Ľudia sú chránení legislatívou, ktorá už sa uplatňuje. Je tu legislatíva o biocidoch, je tu ríč, ktorý sa uplatňuje na priemyselné chemikálie. Tento regulačný rámec je v platnosti, pravidelne sa aktualizuje o, o, e, vo svetle najnovších vedeckých poznatkov. V končnom sledku cieľom je definovať kritériá, ktoré najlepšie identifikujú látky, ktoré naozaj môžu e, spôsobiť škodu v realistických podmienkach. Čiže to nám umožní e, regulovať prostredie a re, obmedziť e, používanie týchto látok v potrebnej miere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Samozrejme, potrebujeme trošku technickú podporu. Prosím, vypnite niekto uh, mikrofón pánovi Stásovi. Pretože ten mikrofón je stále zapnutý a to ruší. No a máme tu modrú kartu pre pána Buzoja. Pani Rivázi by sa chcela opýtať otázku modrou kartou, ak akceptujete. Pán Busoj, povedali ste, že je potrebné Eh, eliminovať tie eh, endokrinné disruptory, ktoré spôsobujú problémy. Ale problém tých endokrinných disruptorov je, že nie je známa nejaká prahová hodnota, nejaká dávka. Niečo, čo má veľmi nízku úroveň, môže mať významnejší eh, účinok než niečo vo vysokej dávke. Čiže um, treba vôbec to definovať. Nie je o tom, nejde to o tom povedať, že eliminujeme ich do maximálnej možnej miery. Treba ich jednoducho eliminovať ak sú tam nejaké náhradné molekuly, treba to povedať priemyslu, že máte dva roky na to, aby ste našli riešenie. Mr. Bušoj? Pán Bušoj. Áno, súhlasím s vami. Povedal som to isté, ale takisto som pochopil ten pôvodný zámer komisie, realizovať štúdiu, aby bolo presne zjavné, aké sú tie najjasnejšie kritériá, pretože ak nemáme kritériá podporované e, vedeckou e, obcov, bude veľmi ťažké definovať to riadne. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Kapúto, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, e, pani predsedajúca Okrem toho, že sme eh, schvalovali delegované akty, eh, pre, ktoré mali rozšíriť alebo nahradiť vedecké eh, definície endokrinných disruptorov, Európska komisia nesplnila svoje povinnosti v oblasti obmedzenia distribúcie biocidov na trhu. A to v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu. A takýmto spôsobom ignoruje nielen Európsky parlament, ale aj rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v spore, ktoré predložilo Švédsko v takýmto meškaním, ktoré tu spôsobuje a ktoré trvá už od septembra 2013, Európska exekutíva ukazuje, že nechce reagovať na reálne ohrozenie európskych občanov a nechce reálne prispieť k ochrane ich zdravia je naozaj ťažko e, odhadnúť, aké dopady to bude mať na fungovanie jednotného trhu. A zároveň, čo všetko spôsobí táto dlhá a ťahajúca sa definícia dopadov, teda analýza dopadov. Komisia by mala konečne prijať konkrétne opatrenia, ktoré e, budú viesť k publikovaní vedeckých kritérií, aby sme dokážali jasne kategorizovať jednotlivé látky, ktoré obsahujú endokrinné disruptory. A zároveň, lebo by sme konečne prispeli k efektívnej ochrane zdravia európskych občanov. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán poslanec Hojzling. Ďakujem. Áno, práve sa snažíme zásadne podkopať dôveru spotrebiteľov. A komisia k tomu prispieva, ktorá by to mala sama ako prvá dodržiavať. To je škandál. Ja sám som farmár a nemám porozumenie, pretože až dotnes v prípade pesticídov nie je hodnotené, hodnotený účinok endokrinných disruptorov. Vôbec e, sú pripustené látky, ktoré neplnia tie kritériá a e, teda ohrozujú spotrebiteľov, používateľov životné prostredie. Ako ste povedali, e, <laughs> nemyslím si, že to je nedorozumenie. Ja si myslím, že naozaj ste e, ustúpili farmárskej lobby, ktorá sa obáva veľkých strát, ale samozrejme ustúpili ste chemickému priemyslu, ktorý sa obáva o svoje výnosy. Takže myslím, že treba e, naozaj brať vážnejšie záujmy spotrebiteľov. E, apelujem na vás a to isté platí aj e, na kritéria v prípade kozmetiky. Musíte konať, predsa nemôže, nie je možné, aby boli v obehu kozmetika, ktoré majú, obsahujú endokrinní disruptory. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Arno. Ďakujem pani predsedovca, pán komisár, kolegyňa kolegovia. Mnohé mm, každodenné, veci každodennej potreby obsahujú tie tzv. endokrinné disruptory, povedzme napríklad pandicu na pečenie, alebo lákovanú dlášku, po ktorej chodíme e, na boso, alebo máme plastovú e, e, krabičku na desiatu, ktoré si naše deti nosia svoju desiatu do školy a tak ďalej. Dôsledky týchto látok môžu byť napríklad neplodnosť, rakovina prsníka alebo diabetes, čiže je tu naozaj E, nutné urýchlene konať. Pán komisár, v decembri Európsky súdny dvor prijal e, spomínaný rozsudok a do konca roku 2013 mali byť prijaté e, vedecké kritériá e, pre tieto látky. Ja som spísomne minulý rok poukázal v otázke na toto. V zásade teda ide o to, že tieto nebezpečné látky treba striktne regulovať, pretože naozaj sú tu veľké indicie hovoriace v prospech toho, že tieto látky sú škodlivé a že majú aj e, obrovské dopady na spoločnosť ehm, významné štúdie poukázali na to, že vyvolané choroby naše zdravotné poisťovne ročne stoja takmer 160 miliard eur. Prísnejší a vhodnejší právny rámec môže prispieť k tomu, aby sa zásadne zlepšilo, ale, e, zlepšila ochrana zdravia ľudí. A práve to je ten princíp prevencie. Ak existuje čo len najmenšia pochopnosť o tom, že látka by mohla mať škodlivé účinky na zdravie, tak táto látka nemôže byť pripustená na e, európsky trh. Jednoducho takéto jednoduché to musí byť. Preto apelujem na komisiu, buďte advokátom spotrebiteľov a nie advokátom chemických koncernov. Som si istý, že chemické koncerny dokážu nájsť alternatívy. Ďakujem. Borzán képviselő asszony következik egy percben. Ďakujem. Teraz má slovo pán Borzán. Pozdravľam ovú odluku. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím s e, týmto rozhodnutím súdu, pretože komisia nenaplnila svoju povinnosť. Čo sa týka témy, ktorá je extrémne dôležitá pre zdravie občanov. Máme dve veľké problémy s endokrinnými disruptorami. Poprvé, že majú negatívny dopad na naše zdravie, pretože majú dopad na hormóny. A po druhé, sú všade prítomné v obaloch, v potravinách, v plastoch a tak ďalej. A čo sa týka endokrinných disruptorov, sú rôzne teórie o nich a niektoré sú veľmi nereálne. No a komisia bude nadalej ignorovať rozhodnutie súdu, tak bude spochybnená jej dôveryhodnosť. Takže vyzývam komisiu, aby rešpektovala rozhodnutie súdu a stanovila kritéria o endokrinných disruptoroch. Tieto kritéria musia byť založené na vede a musia byť e, uskutočniteľné a dobré pre ľudské zdravie. Ďakujem, teraz má slovo Ďakujem. Tieto látky môžu spôsobovať rakovinu a môžu mať eh, negatívny vplyv na vývoj dieť. Mimoriadne eh, citlivé sú práve eh, deti a malé deti na tieto endokrinné disruptory. Komisia teda dostala za úlohu chrániť ľudí proti týmto endokrinným disruptorom. Namiesto toho naťahuje túto otázku a chráni chemický priemysel. No a teraz bola komisia odsudená súdnym dvorom za takéto konania. Myslím si, že naozaj na čase, aby komisia sa vážne zhostila svoje úlohy a aby chránila ľudí, životné prostredie a zdravie a nie priemysel. Ďakujem. Teraz pán Peterle, máte slovo. Spoštovaný gospod komisár. E, Ďakujem. Pán komisár, vážení kolegovia, my v EÚ zaznamenávame, že stále viac e, e, chorób, e, ako napríklad rakovina brsník, prostaty, semeník, kardiovaskulárne choroby, aj problémy reprodukčného zdravia ako nižšia plodnosť, neplodnosť, spontánne potraty a tak ďalej sú chemikálie ako napríklad BP, PPD, a pesticídy a keď e, sa tieto skomidujú, môže byť e, vážnym problémom. Endokrín disruptory majú e, veľký potenciál pre škodlivé a nevratné účinky a každoročné náklady sa odhadujú na 150 miliard eur. Preto musíme chrániť zdravie zraniteľných chorôb, osobitne tehotných e, žien, detí a musíme konať e, a ak to e, nie je vôľa, tak za tým musí byť iný záujem. Ochrana našich občanov musí byť jedným zo strategických záujmov EÚ. V oblasti zdravia by sme sa mali snažiť priblížiť k našim občanom a preto endokrinní disruptory by uh, mali uh, byť stredobodom uh, našej uh, snahy o prevenciu. Ďakujem teraz pani Schaldemouze. Tak. Kraft. Ďakujem pekne. Uh, rakovina a uh, spontánne potraty, uh, poškodenie mozgu a tak ďalej. Zoznam poškodení, ktoré spôsobujú jednokrie disruptory, je dlhý a na um, tom pracujú vedci v tejto oblasti a preto sa musím poďakovať Švedsku za to, že um, primelo súd, aby vyjasnilo, že komisia zaostáva v tejto veci. Je to nepriateľné, je to zložitá vec, to viem, no nie je to ospravedlnenie za, za to, že nechránia zdravie ľudí. Mnohí sa pýtajú, že prečo komisia nekoná. Musím povedať, že neviem. A to je dosť eh, trapné. Nezvyšuje dôveru občanov v EÚ. Eh, ne, zanedbávajme to ďalej. Eh, čím viac Komisie sa bude zdrávať, tým viac je zodpovedná za poškodenie zdravia občanov. Postupne um, prineste kritéria nie zajtra ani e, na jeseň, ale teraz. Ďakujem, pani Pytikanen. <clears throat> hormonihäiritsijät vaikuttavat paitsi ihmisten terveyteen. Endokrinné disruptory postihujú nielen zdravie a inteligenciu terajšej generácie, ale aj budúcej. Oni sú trvalé a e, nevratné. E, niekedy e, tie účinky sú zjavné až v ďalšej generácii a preto nás tlačí čas a nie je nedostatok vedeckých dôkazov. Mm, vieme, ako sa majú zadefinovať tieto disruptory a ako merať ich dopad. Takže mm, nie je to otázka nedostatku kritérií. A Európsky e, súd e, potvrdil, že netreba hodnotiť e, dopad a preto je tu otázka, či tu naozaj ide o to, či ľudia prežijú a Nede o to, že aký to bude mať e, hospodársky vplyv. Komisia sama e, začína konanie e, pri porušení predpisov, ako napríklad v prípade Maďarska a Česka a očakovalo by sa od nej, že sama bude sa držať tieto zásady a že je veľmi rýchlo napraví situáciu, čo sa týka týchto kritérií. pretože sa mi zdá, že ináč v tejto hre pôjde o dôveryhodnosť komisie. Gracias, señora presidenta. Señor comisario. Ďakujem, pani predsedníčka. Postoj komisie e, je extrémne e, zlý, keď 20 e, rokov vieme, hovoríme o škodlivých efektoch endokrinných disruptorov a až spravodlivosť musela zasiahnuť, aby vám povedala, že nie je dôvod, um, prečo ďalej e, neplniť uh, túto funkciu, ani uh, si vymýšľať uh, pripomienkovacie konania, ani um, dopadové štúdie. To povedal súdny dvor, že uh, zdravie a veda uh, je nad uh, ekonomické záujmy a Teraz ste ohlasili, že možno do leta bude mať vedecké kritéria a dúfam, že nakoniec to tak bude a, a ehm, dúfam, že konečne e, začnete klásť e, záujmy zdravia nad ekonomické záujmy, ktoré e, ovplyvňuje vaše konanie pri týchto endokrinných disruptoroch. Ďakujem pekne a to bol koniec vystúpení jednotlivých poslancov a teraz začíname spontánnu rozpravu aj. Každý dostane slovo, najprv pani Záborská. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Vo všeobecnosti považujem za správne, keď sa komisia vopred snaží odhadnúť ekonomické a sociálne náklady prijatia nových právnych noriem ale v tomto prípade by som očakávala že komisia bude mať na zreteli predovšetkým otázku ľudského zdravia ak sa definitívne potvrdí podozrenie že endokrinné disruptory spôsobujú zníženie plodnosti nielen rýb ale aj ľudí bude už neskoro. som však presvedčená že spolu s investíciami do filtrovacích systémov by členské štáty mali riešiť aj zdroje znečistenia. to čo potrebujeme viac ako uhlíkové filtre

My tu hovoríme o nasadení endokrinných disruptorov, ktoré sú zodpovedné za mnohé choroby u obyvateľstva. Tieto endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré zasahujú do e, hormonálneho systému. To znamená, že vedú k poruchám, k rôznym e, formám rakoviny a e, vývoja. A oni sú v rôznych výrobkoch. E, spotrebiteľ často to nevie, kde sú pritomné a ani sa to e, neohlasuje a e, preto komisia e, musí zabezpečiť nové výskumy a e, plnenie požiadaviek o označovaní prítomnosti endokrinných disruptorov napríklad v potravinách tiež e, sa musí zmeniť e, hodnotenie obmedzenie použitia týchto produktov, aby bola väčšia transparentnosť aj pri definícii a pri zistovaní množstiev, ktoré naozaj e, vedú k vzniku takých poruch. Pani ďalšia, nech sa páči. Pani predsedajúca, 16. december 2015 eh, bude určite dôležitý dátum eh, pre Európsku komisiu. Je to vlastne poprvýkrát, kedy eh, Európsky súdny dvor ju odsudil za to, že nedostála svojim povinnostiam, pokiaľ ide o vedecké kritéria týkajúce sa endokrinných disruptorov. Už dlho vedecká komunita a Európsky parlament alarmujú pred negatívnymi dôsledkami na ľudské zdravie a už pred desiatimi rokmi sme mali nariadenie REACH a ja som sa zdržal hlasovania práve preto, že tam tieto endokrinné disruptory neboli definované na základe objektívnych kritérií. Už pred desiatimi rokmi, teda pred dlhými desiatimi rokmi sme o tom hovorili a teraz e, pred tromi e, rokmi komisia len za, e, si prijala záväzok, že príjme takéto vedecké e, kritéria a do leta e, teda je tu ten e, zámer dodržať e, požiadavky, ako povedal pán Kovľa, budeme na to dávať veľký pozor a budeme očakávať naozaj výsledky. Ďakujem. Pani Ferrer, nech sa páči. Pán Ferrer. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, Myslím si, že komisia naozaj urobila také veľmi ťažkopádne výhovorky preto, aby nerobila to, čo právne za, urobiť mala, čo bola zaviazaná spraviť. September 2013, vtedy mala poskytnúť vedecké e, kritéria pre endokrinné disruptory, e, ktoré majú dopad na ľudský imunitný systém a môžu spôsobiť e, závažné choroby. Hovoríte, že tu je nedostatok vedeckých dôkazov. Toto ako výhovorka pre nekonanie je naozaj veľmi trápne a nedostatočné. Verejný záujem je ohrozený, verejné zdravie je ohrozený, ale vy počúvate len záujmy súkromných eh, priemyselníkov a predovšetkým chemické lobby. Takže táto dopadová analýza, o ktorej tu hovoríte, tá to len celé ďalej potvrdí. Myslím si, že vy e, na schvál spomalujete to, čo už dávno mohlo byť spravené a v konečnom dôsledku vám to vlastne len veľmi vyhovuje, najmä v tomto čase, keď rokujeme o TTIP z USA. My veľmi dobre vieme, že endokrinné disruptory sú kľúčová téma, ktorá e, je predmetom rokovaní z USA a USA sú oveľa liberálnejšie pri využívaní endokrinných disruptorov, než sme my. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Damato. Keď stojíme voči takejto zásadnej téme, ktorá má dopad na zdravie našich občanov, tak komisia chce ďalej čakať na dopadovú analýzu na to, aby definovala kritériá, ktoré by mali jasne pomenovať a rozdeliť jednotlivé endokrinné disruptory. Ale e, už dávno sme mali ten termín vytýčený na september 2013 táto štúdia nebola vyžadovaná e, vlastne nikým konkrétne a rozhodne to nežiadala judikatúra Európskeho súdu. Komisia by mala e, vytýčiť jednoznačné opatrenia a jasnú, diverzi- jasnú stratifikáciu týchto, lát- týchto látok Juncker by mal splniť záväzky, ktoré má a zároveň eh, by mal zabezpečiť to, že operatívna kategorizácia týmto endokrinných disruptorov bude čo najskôr nasadená v praxi. Nemôžeme čakať na jún budúceho roka, eh, pre, eh, teda jún tohoto roka pre niečo, čo malo byť splnené v septembri 2013. Hm, na tejto téme sa zhoduje aj parlament, aj vedecká komunita. Musíme chrániť životné prostredie našich občanov. A toto sú priority viac ako ktorékoľvek iné obchodné záujmy alebo ekonomické záujmy. Komisia má obrovskú zodpovednosť pri tom, aby bránila e, našich občanov, ich zdravie a zároveň aj potenciálne deformácie nenarodených detí a vplyv na fertilitu. Ďakujem pekne. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja vo všeobecnosti podporujem postup komisie, ale v tejto jednej minúte by som chcel byť pomerne prísny. Uh, podľa poznámok, ktoré som si spravil 20. marca 2013, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal stanovisko, ktoré si vyžiadala komisia práve ohľadom vedeckých kritérií 20. marca. Termín bol do decembra 2013, nič sa nestalo. Vo februári 2014 začala komisia, tá komisia vyhlásila, že urobí analýzu dopadov. Ja mám pocit, že to je jednoznačný dôkaz toho, ako komisia konala neopatrne, jak porušila všetky lehoty. Rok nič nerobila od stanoviska e, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a myslím si, že úradníci, ako aj vysokí predstavitelia komisie sú platení európskymi občanmi za službu a celkom dobre platení a preto by bolo naozaj vhodné, aby aj pán komisár prestal e, rozprávať tieto rozprávky, pretože tento rozsudok bol publikovaný pred Vianocami, ale nemôžeme sa vianočných rozprávok držať ešte vo februári. Ďakujem pekne, tým by som ukončila e, catch the eye procedúru. Pán komisár, nemáte jednoduchú situáciu. Nech sa páči. E, Podielte sa s nami o vaše záverečné vystúpenia v prvom rade. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že som lekár. 27 rokov som pracoval ako lekár a veľmi dobre viem, čo znamená choroba, čo znamená rakovina, čo znamená rôzne ochorenia, lebo lekárom som dodnes. A keď tu niekto spomína že tu bránim nejaký záujem priemyslu, tak mi to jednoznačne hovorí, že chcem konať a ja som úprimný človek a mám záujem o úprimné diskusie. A keď tu niektorí spomínajú, že tu zastupujem alebo jednám záujme priemyslu, tak hovorím, pardon. Je to veľmi nespravodlivý argument. Niekoľkokrát som sa stretol s endokrinológmi, toxikológmi, biochemikmi pred niekoľkými týždňami. Diskutovali sme aj s našimi e, poradcami a organizovali sme stretnutia medzi rôznymi skupinami vedcov. To prebehlo len pred niekoľkými týždňami. Rád by som vás všetkých pozval veľmi otvorene, pretože musíme hovoriť o vedeckých dôkazoch, o reálnych argumentoch, ktoré sú dôležité pre nás všetkých, pretože nikdy nebudem súhlasiť s tvrdením, že konám v záujme priemyslu. Mojou prvou úlohou je bojovať za verejné zdravie, za zdravie. Úprimne hovoriac, ja som veľmi hrdý na to, že tu mám toľko spojencov. A naozaj som veľmi šťastný z toho, že sme pripravení spoločne bojovať proti alkoholu, tabaku, soli, cukru, pretože oni škodia ľuďom oveľa viac, oveľa známe tabak. Ale ale keď reálne hovoríme o zdraví populácie, bol by som naozaj veľmi rád, keby som mal toľko spojencov a v tejto snemovne, ako som videl dnes. Hovoríme o zložitej téme, samozrejme. Ako si spomeniete, minulý rok som hovoril, že áno, musíme dokončiť dopadovú analýzu. Dopadová analýza nie je o ekonomických a sociálnych aspektoch, je to o kritériách. Je to o vedeckých kritériách, ako máme definovať Eh, expozíciu, kvalifikáciu, dávkovanie a tak ďalej. Takže eh, vystavenie týmto látkami. Ja nie som vedec z biochemického pohľadu, ale rozhodne nie, toto nie je ľahká téma na diskusiu. Minulý rok sme organizovali tri okrúhle stoly, konferenciu k tejto téme, diskutovali sme o tejto téme, tak mi prosím vás ukážte, že kde som konal v záujme priemyslu. Ja som veľmi úprimný. Môj diplom je z medicíny. A som zodpovedný za túto tému a som ochotný v tomto robiť. Samozrejme, máme stále menší čas. Začali sme s metodikou, diskutovali sme e, s vedeckými centrami JRC, e, prehodnotili sme 600 jednotlivých látok, ktoré ešte stále sa prehodnocujú. Ja už neviem, že čo urobiť e, rýchlejšie. Ukážte mi, kde to mám urobiť rýchlejšie. Pomôžte mi v tom. Ja som rovnako zelený, ako ste vy, ale ja tu nehrám nejaké hry ktoré z môjho pohľadu nie sú úprimné. Som pripravený a ochotný deklarovať, že sme konať hneď, eh, ochotní a schopní konať hneď, ako to bude možné. Minulý rok si pamätáte, že som hovoril, že možno koncom roka 2016 by bolo dobré vidieť konkrétne výsledky. Dnes sme sa eh, rozhodli, že to možno ešte skrátime, že to možno bude už do leta. Tak prosím, tak urobte to lepšie. Ja chcem byť v tomto smere veľmi otvorený a transparentný. A žiadam vás, aby ste konali a jednali tiež transparentne. O všetkých otázkach. Keď hovorím o všetkých témach, ktoré súvisia e, so zdravím, som ochotný hovoriť o elektronických cigaretách, o tabaku, o všetkých tých zlých veciach, ktoré sú okolo nás. Európska únia sa reálne nachádza vo veľmi zložitom e, stave, keď hovorím o verejnom zdraví ako znížiť náklady na verejné zdravie, ktoré sa stále šplhajú vyššie. A zároveň som ochotný urobiť svoj kus práce, ale verte mi, najprv musíme mať kritéria, ktoré budú reálne, reálne budú regulatorne zvládnutelné. To nie je rozhodne jednoduchá úloha, pretože čelíme veľmi komplexnej téme. A potom tu počúvam takéto argumenty, ktoré sú veľmi populistické. Ja sa ospravedlňujem, že to musím takto povedať, ale ja som veľmi otvorený človek, transparentný. Ja nikdy nebudem konať v záujme nejakých lobbystov. Je to ale veľmi ťažká práca. Veľmi ťažká práca. Všetci v tomto smere musíme e, veľmi zásadne a hĺbkovo diskutovať o tejto téme, ako to posúdiť, ako to regulovať, ako tomu porozumieť, ako sa posunúť vpred. Ja robím svoju prácu. Som v úrade len jeden rok a 4 mesiace, Rok a 4 mesiace. Samozrejme, ja by som rád videl, ako mám konať ešte účinnejšie za tento čas. Ale musíme byť účinnejšie a konať účinnejšie všetci. A my sme naozaj pripravení urobiť náš kus práce a posunúť sa vpred a do tohto leta mať konkrétne hmatateľné kritéria. A samozrejme, bol by to dobrý príklad aj pre celý zvyšok sveta, lebo sme pioniermi v tejto téme. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Sme, ocho- sme pripravení urobiť náš kus práce na základe vedeckých dôkazov a takisto aj na základe konkrétnych kritérií, ktoré budú um, dokončené a snáď čím skôr, hneď ako to len bude možné, snáď ešte pred letom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ďakujem za vašu odpoveď. Pevne verím